komisii e, smernica o kvalite pavilív a poprosila by som pána komisára Mojdesa, aby sa ujal slova v mene komisie. Pani e, predsedajúca, poslankyne a poslanci, e, pána komisára Kalniete ľutuje, že tu dnes nemôže byť. Dlhé rozpravy o metodách výpočtu a požiadavkách vykazovania v zmysle článku 7a smernice o kvalite palív e, môžu byť završené tak, aby členské štáty mohli začať transponovať tieto prvky balíka e, pre energiu a klímu 2020. Musíme zabezpečiť, aby členské štáty prijali zmierňovacie opatrenia na dosiahnutie 6-percentného zníženia emisí skleníkových plynov do roku 2020. E, Rada dosiahla kvalifikovanú väčšinu e, k návrhu komisie z oktobra, avšak viem, že niektorí poslanci považujú tento návrh za ambiciózny a tvrdia, že nezabráni nekonvečným zdrojom ropy a e, podobne, aby sa dostali na trh EÚ. Komisia chce pripomenúť, že zmysel článku 7a smernice o kvalite paliv je zníženie obsahu uhlíka v palivách na cestnú dopravu. Táto smernica nemá odradiť od používania akéhokoľvek konkrétneho druhého paliva, chce iba zabezpečiť, aby tu boli prijaté e, zmierovacie opatrenia, aby sa dosiahol dosiahla tá zniženie, to dosiahlo zníženie o 6% do roku 2020. Komisia je presvedčená, že smernica o kvalite e, palív sa dá efektívne implementovať spolu s tým znižením e, emisí skleníkových plynov som tohto návrhu. Nová komisia e, teda nový návrh komisie schválený radou je vyvážený a schodný kompromis, pretože prináša ciele základného aktu a rieši aj e, e, obavy zainteresovaných subjektov adekvátnym spôsobom. Komisia bude posudzovať skúsenosti s článkom 7a smernice, e, čo bude súčasťou programu lepšej legislatívy do roku 2020. Všetky alternatívy budú predmetom analýzy, aby sa znížili emisie skleníkových plynov z dopravných palív v súlade s celkovým e, cieľom aspoň 40-percentného zníženia do roku 2030. Všetci zainteresovaní vrátane parlamentu budú pozvaní, aby predkladali svoje stanoviská a názory aj na konferencii, ktorú zorganizuje v roku 2015. Ďakujem pani prezajúca. Ďakujem pás,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 veľmi dôležitou súčasťou je zníženie skleníkových plynov. Európska únia je pionierom na medzinárodnej scéne v tomto boji proti klimatickým zmenám. Na to, aby sa tieto ciele dosiahli, musíme zohľadniť záujmy i záujmy priemyslu. Musíme znížiť byrokratické zaťaženie. Sme zodpovední za ochranu životného prostredia, ale zároveň je potrebné, aby sme udržali pracovné miesta ako i konkurencieschopnosť e, Európy. Návrh komisie predstavuje dobrú rovnováhu týchto aspektov. Rád by som kolegom pripomenul, že hlasovanie proti tomuto kompromisnému návrhu ohrozí prácu e, počas 5 rokov. Tento koncens je výsledkom dlhého procesu rokovania a minimálne bude možné začať e, pracovať na znížení emisí skleníkových plynov. Úroveň emisia, e, o úrovni emisí musia hovoriť prevádzkovateľia, to je veľmi dobré, avšak tá praktická implementácia sa nezdá, že je realistická. Je veľmi ťažké Eh, odkontrolovať autentickosť dát, ktoré poskytnú prevádzkovateľia, ako i získať certifikáty, to znamená, eh, predstavuje to nadmerné administratívne zaťaženie pre prevádzkovateľov. Eh, predstavuje to zároveň konkurenčnú nevýhodu pre niektorých z nich a podľa mňa priemerný e, indikátor je dobrým nástrojom na zhodnotenie efektívnosti týchto opatrení, takže môj návrh je, aby sme akceptovali návrh komisie, pretože e, jeho odmietnutím môžeme ohroziť implementáciu cieľu 6%. Ďakujem. Ďakujem. Pán Grote, dve minúty. Ďakujem pekne. Mali sme zaujímavú diskusiu o tejto smernice vo výbore pre životné prostredie. Hovorilo sa o realistických hodnotách. Ak hodnoty z 2011 do 2014 sa majú znižiť o 40%, 40%, tak tu si treba skutočne premyslieť, čo, čo to spôsobilo. Aké sú dôvody? Sú tam nejaké nové environmentálno-politické aspekty? My nie, myslím si, že nie. Týka sa to rokovaní o dohode o voľnom obchode a tu musím varovať pred tým, pokiaľ to i v budúcnosti bude takto prebiehať, že zákony, ktoré v rámci klimatického a energetického balíčka sú predkladané, sa takýmto spôsobom zničia, tak e, nebudeme môcť nič robiť, staneme sa iba predmetom výsmechu ako Európska únia pri medzinárodných rokovaniach a preto by sme sa mali maximálne všetci vynasnažiť, aby bol kompromis, aby komisia to vysvetlila. To je pekné, že ste dnes tu, ale ja som očakával niekoho iného alebo nejaké dve alternatívy, ale dobre, ste tu, môžeme diskutovať s vami. No ja by som si želal, aby komisia tu prišla s jasným vyhlásením, ako nájdeme riešenie, pretože takto máme len možnosť povedať áno alebo nie. A e, to kivadlo ide skôr smerom nie v súčasnosti, pretože pre budúcnosť, pre rokovanie o e, v tomto voľnom obchode to je skutočne otázka pre všetkých partnerov. Znižíme jednoducho štandardy. Keď e, sa urobí dostatočný lobbying, tak, lobbying, tak to urobia e, politicky, environmentálne treba povedať nie a takto sa nemôže s parlamentom zachádzať. Je to skutočne drzosť takto tieto hodnoty stanoviť, ako sa to urobilo tu v týchto troch posledných rokoch. To je drzosť. Thank you. Ďakujem. Ďakujem, pán Grote. Slovo dostane pani Gerling, dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Pán Grote povedal, že môžeme povedať iba nie. Ni, no, táto otázka. Uh, smernica o uh, kvalite palív, tá sa týka výhrady. Je to postup pod kontrolou, to znamená, že tento cieľ musí byť e, odôvodnený. Nie je to len otázka. Výhrada musí byť odôvodnená. Nede len o áno alebo nie. Cieľ je dôvod 3, že je to v nesúlade so základným aktom. To znamená, že toto opatrenie je nedostatočné z hľadiska cel jednotlivých parametrov, dodaných palív a podobne pre mňa to tiež nejde tak, do takej miery, ako niektorí členovia by chceli, ale dôvody e, pod e, bodom 3 nie sú dôvodom. Návrh si vyžaduje, aby dodávky palív jedn, aby dodávky palív uviedli ich pôvod a informácie o ich pôvode. To samozrejme je pozitívne, pretože tie informácie v súčasnosti nie sú. Keďže hovoríme o rope, tak informácie o pôvode ropy Tie umožnia vidieť náročnosť, uhlíkovú náročnosť pre budúcnosť. Ďalej, e, smernica o kvalite palív nie je v súčasnosti v balíku v rámci do e, roku 2020, tak týmto spôsobom to môže len narušiť jej dôveryhodnosť tým, že sa to takýmto spôsobom urobí. A to si myslím, že by bol biedný spôsob, ako urobiť pokrok, ale lepší kompromis. Pán Grúte sa snaží nájsť kompromis s komisiou, ale ja si myslím, že to lepšie, čo môžeme urobiť, je, ak by parlament prijal návrh komisie v duchu, ako to prezentovala, ako krok vpred, aby sme sa niekam aspoň dostali v nasledovných rokoch, aby to nezostalo len predmetom boja medzi inštitúciami. Ďakujem pani Gerling. Slovo dostane pán Gerbrandy, dve minúty. Ďakujem pani predsedajúca. Tento víkend som sa vrátil z Limy, kde sa konal summit o klíme a musím povedať, že veľký dojem na mňa urobilo veľké odhodlanie, zdieľanie, ne, odhodlanie, odhodlanie bojovať proti klimatickým zmenám. Ale výsledky Limy tiež ukazujú, že je to veľmi ťažká bitka, ktorej budeme čeliť. A povedzme si to otvorene, svet v budúcnosti skôr bude viac vypúšťať CO2 ako dnes a pozajtra ešte viac ako zajtra. Takže z tohto dôvodu je kľúčové, aby verejné politiky pre, sa snažili tlačiť investície, aby boli nízkoemisné a potom sa dostávame k smernice o kvalite palív. Prepačte, preto diferenciácia medzi e, rôznymi po, rôznym pôvodom je rôzna a tá súčasný systém to už nezabezpečuje. Takže e, ropa z Nigéria, ktorá znečistuje výrazne životné prostredie, s tou sa zaobchádza rovnako ako s ropou z iných zdrojov, ktorá je oveľa čistejšia, alebo oleje, ktoré sú čistejšie. A to je samozrejme v rozpore. A z tohto dôvodu som spolu s niektorými s ťažšími skupinami predložil výhradu. Takže som veľmi sklamaný vyhlásením Európskej komisie dnes. Očakával som oveľa silnejší záväzok smerom k cieľom e, smernice o kvalite palív. A skutočne nechápem, po tom, čo e, som videl váš návrh z roku 2011, ako môžete obhajovať úplne opačný návrh, po tom, čo rada zamietla váš prvý návrh. Skutočne nechá, nerozumiem tomu, ako môžete obhajovať oba. Je úplne jasné, že musíme podporovať, invest, riadiť investície a môžeme ich riadiť, aby išli správnym smerom, len ak ich budeme povzbudzovať, aby išli správnym smerom a aby sme ich odhovorili od toho, aby išli nesprávnym smerom. Ďakujem. Ďakujem, pán Gebrandy. Slovo dostane pani López, minúta 30. Dobrý večer, ďakujem pekne pani predsedajúca. Začala by som rada otázkou, ako je možné, že návrh rady bol zároveň z, v tom čase, keď sa rokovalo o slobodnom obchode s Kanadou. Pýtam sa to preto, že e, je to, to práve vyžadovala e, ropná lobby spojená so záujmami v Kanade. Vieme, že oveľa väčšie spos- spôsobuje e, tento druh ropy oveľa viac emisí ako klasická ropa a je skutočne veľmi smutné, že tieto dovozy nebudú penalizované, ale veľmi smutné je, že nedochádza k lepšej kontrole takto škodlivej ropy. Týmto spôsobom ohrozujeme celú agendu dohody s Kanadou a USA sú takýmto spôsobom determinujú, determinujú a to je veľmi jasný prípad. Ukazuje sa tu jednoznačne nekonzistentnosť energetickej politiky Európskej únie a narúšajú sa, narúša sa rovnováha a zlepšovanie efektívnosti a účinnosti. To, čo sa možno teraz usporí, to povedie k neudržateľnej situácii z hľadiska životného prostredia, ako aj sociálnej situácie. Takže dochádza k veľkým nerovnováham v ekosystémoch, ako i e, potravinám. To skutočne nie je udržateľná alternatíva. Ďakujem pekne. Slovo dostane pán Eichhout, 4,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Myslím si, že všetci ktorý sme mm, vznikli výhradu k tomuto návrhu. Nie sme proti e, smernici o kvalite paliva. Veľmi jasne chcem povedať, že sme veľmi e, silnými zástancami tejto smernice. Teoreticky si myslíme, že to môže byť veľmi efektívny nástroj. Ale to je práve ten problém. Teoreticky. Pretože s týmto návrhom komisia cieľene oslabuje návrh. Oslabuje efektívnosť návrhu a to chcem povedať kolegyni Gerling, že výhrady môžeme dať iba k právnemu, alebo na základe právnych dôvodov, ale keď si prečítate dopadovú štúdiu tohto návrhu, tak komisia vlastne cieľene odtiaľ berie jednu z tých možností, ako dosiahnuť ten 6-percentný pokles, pretože nie je už možné rozlišovať medzi rôznymi krmivami a to je jeden z troch spôsobov, ako to znižiť. Takže toto je doslova odburávanie efektívnosti jedného z, jedného z opatrení a preto sme proti. A takisto je to veľmi zaujímavé, pretože keď si prečítate tú dopadovú štúdiu a nehovorím ešte o tej lepšej legislatíve, zajtra komisia predloží program k tej lepšej legislatíve, ale ak si prečítate dopadovú štúdiu, tak najefektívnejší návrh by mal byť návrh z roku 2011 a tam je vlastne ten pôvodný e, tá dopadová štúdia. Prečo teda komisia nepostup podľa, vlastného e, e, posúdenia dopadu? Zmenil sa svet? Nie. Keď si prečítate dopadovú štúdiu, tak tie hodnoty sú rovnaké ako v roku 2011. Takže môžeme naozaj len si typnúť, čo sa stalo. A ja som sa dopracoval k rovnakému záveru ako kolega Matias Krote, že je to dôsledok kanadskej lobby Kanadská lobby a pravdepodobne vy všetci ste dostali e-maily od Kanaďanov, že by sme mali podporiť toto opatrenie. Prečo? Pretože teraz nie je možné rozlišovať medzi akýmikoľvek druhmi paliva a preto budú vlastne dvere otvorené aj tým uh, a to je uh, ten najväčší problém. Takže to je ten uh, najväčší problém. Toto nie je proti Kanade. My chceme rozlišovať rôzne druhy paliva. Ak Kanadiania vedia preukázať, že vedia vyrobiť teda čistý druh paliva, tak by sa to mali samozrejme mať aj za zlú. Takže preto potrebné je roz, e, rozlišovať medzi teda zásobami e, paliva a tomu hovoríme tá lepšia legislatíva a to e, nie je v návrhu. Takže toto ide naozaj proti jadru tej e, smernice o e, kvalite paliva. A súhlasím s kolegom Hebrandým, dúfal som, že komisia to pochopí, že komisia si uvedomí, že e, smernica o kvalite paliv je naozaj dôležitá a treba ju zachovať. Avšak komisia teraz uviedla, že to zrevidujeme, urobíme si konferenciu, to je všetko. Nuž, mrzí ma to, ale my chceme naozaj počuť viac o tom, ako komisia zabezpečí, že po roku 2020 budeme mať návrh, ktorý zohľadní e, rôzne druhy palív, aby tie dobré boli obmedené a tie zlé nie. O to nám ide. A kolegovi z EPP, ktorý povedal, že to zahodí 5 rokov práce, nie. E, to práve robí tento návrh, pretože komisia hovorí, že uh, vlastne to pôjde do roku 2020, že teraz sa prekladá len nejaký prázdny návrh, ale ak nám naozaj ide o metodológiu, tak by sme mali bojovať za ten návrh, ktorý bol na stole v roku 2012. Uh, e, takže sa rozlišujeme medzi rôznymi druhmi paliva a takisto uh, to podporuje aj IPUR. Nevždy som v nimi na lodi, keď um, tu všetky biopaliva, ale dokonca IPUR hovorí, že tentokrát súhlasíme s tým, že by sme mali mať výhľady proti tomu návrhu a to je dôležité aj pre kresťanských demokratov, preto sme teda proti tomu a e, musíme hlasovať proti tomuto návrhu, musíme, aj keď ma to boli, ale musíme hlasovať proti. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Pedicini. Áno, zrečná vďaka. Ja môžem počiaknúť to, čo povedal pán kolega Eichhout. Dovolte mi k tomu pridať ešte pár technických poznámok. Samozrejme, nie všetky fosílne zdroje sú e, zdraviu nebezpečné. A nie je to len, že sú nebezpečné pre zdravie, ale je to, ale je to bridlicový plyn napríklad a e, spôsob jeho ťažby. To predstavuje obrovské znečistenie životného prostredia. prostredia alebo ropný piesok. Toto je takisto toto obsahuje takisto voľné biologické častice, ktoré unikajú do ovzdušia. Sú tu určité látky, ktoré predstavujú veľké riziko a nebezpečenstvo pre životné prostredie. Takisto by sme sa mohli, eh, by sme mohli ukázať v nemocniciach a eh, poliklinikách eh, na ľudí, ktorí z tých, sú, pochádzajú z týchto oblastí a ktorí ochoreli na leukemiu a, a, a iné ťažké ochorenia že väčšina uh, našich kolegov, vy ste boli zvolení, aby ste eh, chránili životné prostredie a svojich občanov. Ako by ste mohli podporiť komisiu, ktorá by chcela zaviesť tieto veci? Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Jalk. Pán Pani predsednička, kolegyne, kolegové, boj proti o, o, klimatickým zmenám a o, e, proti skleníkovým plynom je jedna veľká celosvetová o, e, diskusia od teda toho, čo sa udialo v, na konferencii v Lime o, e, tento o, víkend. O, komplikovaná je táto diskusia na základe nového vývoju. Keby tá téma bola menej vážna, mohol by som ironickejšie povedať, že je to také niekedy až mexicky jednoduché. Máme tu teda eh, perspektívu hypotetickej dohody celosvetovej, ktorá by mohla byť dosiahnutá koncom roku 2020 v Paríži a vystupujúci teda diskutovali o e, eh, nesmrtelnosti chrusta s takými veľkými odvolávkami na, na právo, aby zistili, že či teda je riešenie v medzinárodnom e, dohovore, ktorý obmedzuje sa len na nejaký protokol, alebo či to má byť flexibilnejšie, alebo aké to má byť pre rozvoje krajiny. Mm, tuto e, vychádzame z veľmi technických e, úvah a tento model výpočtu spochybňujú naši vynikajúci kolegovia Gerbrandy a Eichaut. Dva tábory e, zdieľajú minimálne jednu vec. Všetci sa schovávajú za tieto veľmi tech, právne a technické úvahy, aby lepšie vlastne nejak eh, rozložili tie dôvody eh, protistrany strany a mm, prichádzame k tomuto modelu výpočtu e, zohľadňujúc zájmy aj ropného priemyslu v Severnej Amerike. Kanadský minister e, prírodných e, zdrojov sa verejne vyjadril proti takejto európskej legislatíve, ktorej ide teda, lebo mu ide o to tradičné teda, dodávanie hľadáme um, teda nejakú veľkú um, parlamentnú väčšinu a Napriek tomu eh, je to jeden z dôležitých eh, pilierov eh, tejto legislatívy. Našim želaním je ekologická politika našej krajiny zo vlade, so všetkými všeobecnými kritériami. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Toto je, nie je veľmi efektívne, efektívna aplikácia tejto smernice o e, palivách, ale je to zlepšenie. Tá kritika, ktorá sa tu viacnásobne e, ktorá tu viacnásobne zaznala, e, zaznela, pardon, čo vás viedlo k tomu toto urobiť bolo predsa veľmi jednoznačné, že tieto piesky e, sú veľmi, e, majú veľmi zlú klimatickú bilanciu. A čo sa tam na tom zmenilo? Predsa určite nie je tá vecná podstata. Napriek tomu stále sú to tieto piesky, tieto ropné piesky. Zmenila sa len politika a toto predsa nemôže byť akceptované, pretože e, nám nie je jasné, prečo by sme to mali urobiť. Takže čo sa týka my vieme, že nákladná doprava má vysokú dopravu, e, vysokú, pardon, e, má vysokú mieru na e, celkovej preprave v Európe. my, sme, my vieme veľmi presne, prečo sme tú smernicu urobili tak, ako sme ju urobili. My sme chceli predsa eliminovať ťažbu z týchto pieskov, my sme chceli diferencovať medzi uh, medzi bridlicovým plynom a my sme chceli teda diferencovať medzi tým dobrým a e, zlým palivom kvázi zo zlých zdrojov. Takže my sme to videli, my sme e, to cítili, ale pokiaľ by sme vytvorili teraz precedentný prípad, tak to jednoducho bude precedentný prípad, lebo prídu ďalší, ktorí budú chcieť urobiť politikum, ktorí e, budú zastupovať len záujmy svojich klientov a ktorí, e, by som povedala, podminujú aj snahy tohto parlamentu. My nechceme robiť niečo e, len jednoduchými prostriedkami. My vieme veľmi dobre, že v časoch e, internetu je veľmi ľahké sledovať, ako sa tá situácia vyvíja a my jednoducho musíme urobiť správny krok správnym smerom a zastávať sa zlepšenia tejto politiky. Ďakujem veľmi pekne, pán Leinen, 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsednička. Ak ten pracovný program komisie bude identický s tým dokumentom, ktorý už unikol videli sme, tak e, nadpis tretieho bodu je aj určitým slubom, čiže politika klimatických zmien obratená do budúcnosti. Ale uvidíme, e, ak, len keď pozrieme sa krátko do minulosti, že aká, ak, aké sú tie vyhľadky. Len pred 8 rokmi sa EU rozhodla e, pristúpiť ku kanadskej e, konferencii o klimatickom balíku a jediným zákonom z tohto balíka je vlastne tá kvalita, e, teda smernica o kvalite palív, ktorá je výsledkom vlastne približujeme sa k Parížskej konferencii na budúci rok a Európa potrebuje rýchlu a silnú implementáciu tejto smernice, aby sa dokázala posunúť vpred k tej nízkouhlíkovej spoločnosti, ktorou sa, sa chce stať. Aby to bolo zmysluplné, zmysluplné, musí tu byť vlastne taký celoživot, teda prístup k celoživotnému e, cyklu e, týchto produktov, treba zohľadniť e, emisie a tak ďalej Európa už teraz zaostáva vo svojich cieľoch a investíciách. E, investície sa prakticky zastavili. E, sú tu politiky, politiky, ktoré budú e, vyžadovať veľké množstva z týchto skleníkových plynov, nebudú úspešné do budúcnosti. Ďakujem. A pani Reid na jednu minútu. Ďakujem, som nadšená, že raz konečne bežní ľudia profitujú z medzinárodného vývoja, padajú ceny ropy a plynu a to je dobré, pretože e, krajiny ako USA a Kanada otvárajú nové zdroje, paliva znižujú náklady na energiu a jeden z výsledkov je, že menej závisíme od nestabilných krajín a nepriateľských e, režimov a e, Takisto môžu sa teda znížiť náklady na paliva pre ľudí, ktorí žijú v náročných podmienkach. Ale nie je to dobrá správa, ak ste zelení, pretože e, zelení chcú mm, urobiť všetko e, na to, aby podkopali tento vývoj e, sú cieľmi, ktoré zvrátia alebo dokonca vynulujú tie e, úspory pre bežných ľudí prostredníctvom nejakých daných úlev. Takže toto môže mať skutočne e, neblahé dôsledky pre milióny ľudí. Netreba zopakovať chyby v mene boja proti klimatickým zmenám. Za posledné roky sa e, klíma ako si bráni postupovať podľa tých apokalyptických predpovedí. Ďakujem pán Zani na jednu minútu. Ďakujem pekne Pani predsednička. Súhlasím s kolegami, ktorí v tejto dlhej, počas dlhých debat, ktoré trvajú už viac ako 5 rokov, e, ktorí hovoria, že tento návrh komisie sa veľmi líši od toho pôvodného. Mali sme veľmi veľké množstvo času. V istých okamihoch kompromis bol jednoducho ovplyvnený lobistickými skupinami a mimovládne organizácie e, išli na vedľajšiu kolaj. To skutočné riešenie bude spojen, nebude spojené len s implementáciou tejto smernice a my ho nemôžeme jednoducho E, vykopať zo zeme. No je to niečo, čo budeme mať tu na Zemi, pretože tieto obnoviteľné zdroje e, nebudú spôsobovať takéto kontroverzné diskusie. Ďakujem. Ďalšie slovo dostane pani Bearder. Je veľkým sklamaním, že komisia navrhla takúto e, smernicu, tento návrh ignoruje viaceré odporúčanie zo strany Európskeho parlamentu vrátane rozlišovania medzi jednotlivými druhmi olejov a komisia tiež e, odignorovala svoje vlastné hodnotenie, e, vlastné hodnotenia a niektoré druhy budú úplne rovnako hodnotené ako škodlivé a menej škodlivé. A bude na spoločnostiach, aby e, svojvoľne mohli poskytovať správy. Namiesto toho, aby investovali do čistých energií, do čistých druhov olejov, a tu je pravdepodobnosť, že veľká časť týchto olejov bude pochádzať z Kanady. Pán komisár, prosím, pripravte nový návrh, aby sa zlepšila táto smernica o kvalite palív a zohľadnite zohľadnite tieto škodlivé oleje. Pokiaľ Európska únia chce seriózne brať boj proti klimatickým zmenám, musí sa venovať zásadne otázkam emisí v doprave a to môžeme robiť len vtedy, pokiaľ budeme vedieť, čo spalujeme. Ďakujem pekne, pani Bearder. Slovo dostane pani Lauristin. Jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rada by som pozornosť parlamentu zamerala na ďalší aspekt tejto smernice. Netýka sa to iba témy kanadskej, ale tiež e, našej vlastnej témy, naši vlastní producenti ropy tu v Európe, ktorí sa snažia, e, aby sme mali e, environmentálnejšie energie. Príklad nájdeme v Estonsku, kde sa z bridlic vyrába e, taký, ťaží taká tá ropa. E, je to zároveň príležitosť pre množstvo zamestnancov v Estonsku. Estonsko má východnú hranicu s Ruskom a sú to zvyčajne ľudia, ktorí tam pracujú, patria k ruskej smernice, e, k ruskej menšine. A to pre Estonsko znamená, že nezamestnanosť, pokiaľ sa zvýši e, k tejto zraniteľnej oblasti, dôjde k sociálnym tlakom väčším, pretože táto oblasť je mimoriadne citlivá. Je to ruská hranica a Rusko je čoraz agresívnejšie pri Balckom mori a dúfajme, že parlament zohľadní, že je to zároveň environmentálny problém, pokiaľ dôjde k sociálnym tlakom a zvýši sa i vojenská hrozba. Ďakujem za slovo. E, e, Sice som ešte pomerne mladý a zrejme aj pomerne naivný, e, preto ma veľmi trápi to, e, že ten pokrok dosiahnutý za 4 e, roky zo strany e, komisie zaznamenáva len ustupujúcu pozíciu. V podstate sme na tom horšie dnes ako pred troma, 4 rokmi a komisia odstraňuje určité stimuly, ktoré boli orientované na tých, ktorí sú na tom zle a mohli, si, mohli sa mať lepšie. My e, skutočne nezakazujeme rôzne druhy e, paliv, ale e, jednoducho deklarujeme, že potrebujeme mať rozmanitosť, aby tí, ktorí sa nesnažia zlepšiť situáciu, aby boli stimulovaní k tomu, že sa veci zlepšia. Veríme, že pán komisár, že postupíme v tejto oblasti životného prostredia a nenaplnia sa isté signály, že sa má udiať opak. Pán Kaputo, máte slovo. Ďakujem. Tento návrh týk, týkajúci sa návrhu smernice o kvality palita, paliva má mnoho nedostatkov. Nerozlišuje sa medzi skleníkovými plynmi a in, ostatnými emisiami, takže nemáme predstavu e, čo produkujú iné druhy paliv. Čo mám na mysli? E, priemerné hodnoty sú prisudzované určitým e, palivám bez toho, aby e, bola jasná predstava o tom, aké majú parametre. Myslíme si, že ak hovoríme o, o, o určitých výhradách voči tejto smernici, tie sú opodstatnené každom prípade e, posudzovanie návrhu komisie e, by mali ísť e, v kontexte cieľa, ktorý je sledovaný, a to je zabezpečenie palív. Tu skúsko súvisí so situáciou na Ukrajine a v Rusku. Komisia by mala pokračovať v snahe nízkouhlikových palív, ktoré budú na prospech zlepšenia emisného profilu. Teraz má, e, má slovo pani Meissner. Ďakujem za slovo. Opäť tu disku, disku, disku, diskutujeme o, o to, že sa má znížiť vlastne tá intenzi, emisná intenzita v palivách o 6 do roku 2020. Je veľkým sklamením, e, že e, komisia neuchopila tieto ambiciozne ciele za si. E, vy ste stanovali, že je to 4-5 ročný cyklus, ak sa hovorí o vyhodnocovaní dopadov a že jednoducho bolo treba prijať určitý kompromis, ktorý je zmotnený v tomto návrhu. Domnievam sa, že viaceré veci treba zohľadniť a v podstate možno aj vyvrátiť mnohé vaše argumenty E, samozrejme, schopnosť je dôležitá pre Európu, takisto aj závislosť od dovozu. A, a, a takisto treba mať na zreteli malé a stredne veľké podniky. Mňa nezaujíma veľké podniky a, a čo sa deje v Kanade, ale verím, že komisia by mala reagovať aj na takéto podnety. Je zrejme, že ambiciozne ciele ako sa to javí, e, e, nie sú, e, nie sú dodržiavané, nie sú presadzované. Ďakujem pani Meissner. A teraz vstupujeme do spontánnej rozpravy Catch the Eye. Prvé, prvá má slova Plašiková Peňová. It's one minute for everyone. Mať. Predsedajúca, pán komisár,

a bude vychádzať zo situácie v EÚ. Boj proti klimatickým zmenám je samozrejme veľmi dôležitý. Treba pritom samozrejme myslieť aj na ochranu spotrebiteľov. Aj keď hovoríme o, o napríklad čokoláde alebo čipsoch, ide o ochranu spotrebiteľov a tuto ide o paliva, e, ktoré používajú všetci obyvatelia EÚ. My sa totižto e, zasadzujeme za zelenú ekonomiku. Napríklad v Estonsku treba konkrétne takúto ekonomiku podporiť a netreba e, zabúdať na tých, ktorí sú aj nezamestnaní. Ďakujem pekne teraz pani Anderson. Thank you. Ďakujem pekne. Domnievam sa, že je tu veľká miera pokrytectva v rámci tejto e, rozpravy. 94 e, dopravného sektora v EÚ závisí na, paliva, na palivách vyrobených z ropy a e, komisia e, tu hovorí o tom, že veci nie sú celkom náležité a nie je dostatočný právny základ. Jedným dychom hovoríme, že viac investujeme do vývoja, vedy a vývoja. Chceme zlepšiť paliva a e, potom, ak má sa udeť niečo progresívne v danej oblasti, tak to potierame. Hm, obzvlášť e, úvodné ustanovenie 44 e, tejto smernice je neopodstatnený. Ako môže tvrdiť, e, že, že to, o čo sa snaží smernica, a to zabezpečiť minimálnu úroveň environmentálnej ochrany práve z hľadiska palív a SAT sa, členovia sa už tomu vyjadrili a ich vyjadrenia, ktoré tu už odzneli, podporujem. Ďakujem. Pani Kalas. Ďakujem. Domnievam sa, že je dôležité mať na zreteli to, eh, čo chceme dosiahnuť touto smernicou a ide o zníženie emisí CO2. Estonsko eh, má to špecifikom, e, že má e, priemysel zameraný na e, bridlicové, bridlicové plyn a teda takéto zdroje paliva. A vieme, že ten návrh komisie by ohrozil už v realizované investície a poviedlo by to k zvýšeniu znečisťovania. Chce, vieme, že celkovou snahou Európy je mať menšiu závislosť od, od, po palivovej línii od Ruska. A musíme si uvedomiť, že objavujú sa e, v súvislosti s takýmto smerovaním určité politické rizika. Ja som plne za zelenší sektor dopravy, ale zamietnutím e, návrhu o komisie tento týždeň zrejme nedosiahneme tento ambiciozný cieľ. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Na základe tejto diskusie by som chcel zdôrazniť dve veci. Prvá vec. Zdá sa mi, že pripisujeme príliš veľkú váhu len kvalite palív. Domnievam sa však, že nemenšiu pozornosť by sme mali venovať aj tomu, aby boli zabezpečené aj dodávky palív. Znamená to, že nejde iba o kvalitu, ale dôležité je aj zabezpečenie dodávok. Z tohto dôvodu musí Európska únia viesť spoločnú politiku, ktorá by nielen zlepšovala kvalitu palív, ale zároveň by zvyšovalo bezpečnosť dodávok. Druhý problém. Do roku 2020 sa predpokladá výrazné zvýšenie prostriedkov na výskum a zavadzanie nových technológií. Myslím si, že v rámci týchto finančných prostriedkov by sme mali rozhodným spôsobom navýšiť aj prostriedky a zvýšiť prioritu pre taký výskum, ktorý by viedol k zníženiu emisí. To sú dôležité ciele. Ehm, ehm, dobre, nech sa páči. Ehm, teraz sa vrátime k pánovi Ferrerovi. Nech sa páči. Ďakujem. Pani predsednička, Návrh komisie týkajúci sa kvality palív je v rozpore s pompeznou retorikou týkajúcou sa klimatickej zmeny a pre prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku. To je niečo, čo by ľudia chceli e, dosiahnuť, pokiaľ ide o používanie nekonvenčných palív. Tým by sa to páčilo, ale nesmieme e, podceňovať aj emisie skleníkových plynov z týchto palív, ktoré budú vysoké. Pokiaľ ide o vyčerpanie nekonvenčných fosílnych palív a výzvy, s ktorými sa budeme musieť stretávať v prechodnom období, čo znamená, že fosílne paliva a ich rezervy na globálnej úrovni bude potrebné riešiť mimoriadne citlivo. A, a preto to tento návrh považujeme za taký, ktorý neplní tento cieľ. A pokiaľ ide o protokol e, a protokol z Lisabonu v roku 2002, tam sa o tom hovorí inteligenčným spôsobom. Posledným rečníkom Catch the Eye je pani Moji. Ďakujem, pani predsedajúca. Bola by som rada, keby sa táto smernica zmenila na celoeurópskej úrovni, a pretože by mohla mať veľmi negatívny dopad na životné prostredie. Hovorím aj v mene regionov v mojej krajine a jedného regionu, ktorým je Sardinia, kde sa používajú e, dechtové piesky. My by sme boli radi, keby tento ostrov e, zostal taký, ako je, aby sa mohol používať a využívať na turistiku. Ďakujem, e, tým sa skončilo Catch the Odovzdávam slovo komisárovi Mojdasovi. Pani predsedajúca, vážení poslanci, poslanky, veľmi pekne vám ďakujem za túto rozpravu. Ja by som eh, mohol iba eh, opak, zopakovať, že e, prostredníctvom tohto návrhu sa dosiahnu ciele 6-percentného zniženia e, skleníkových plynov do roku 2020. A pokiaľ ide o znižovanie e, obsahu uhlíka v palivách používaných v cestnej doprave, tento sa takisto dosiahne. Nejde tu o to, aby sa e, len redukovali e, tieto emisie a ja beriem na vedomie všetky názory a obavy, ktoré tu boli vyjadrené, pokiaľ ide o obchodné dohody dohody alebo vyčerpávanie zásob paliva alebo rozšírenie smernice o kvalite palív po roku 2020. Ja z, budem sa týmto zaoberať so svojim kolegom v komisii, pánom Kanete. Ďakujem pekne. Týmto uzatváram rozpravu a prechádzame k ďalšiemu bodu nášho programu ktorým je posudzovanie bezhodnosti prevádzkovateľov cestnej dopravy. Uh, najprv má slovo komisár.